Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Týmto otváram našu schôdzu. Chcel by som ospravedlniť malé meškanie. Vyplýva to z mimoriadne dlhého trvania schôdze koordinátorov, keďže táto schôdza mala mimoriadne nabitý program dnes. Najskôr e, by som sa chcel uistiť, či schvalujeme týmto program schôdze. Ak áno, Eh, chcel by som ešte eh, oznámiť, že bod 9 sa odkladá, ako aj bod 14, eh, ktorý sa týka Frontexu, pretože sme nedostali potrebné dokumenty k dispozícii na to, aby sme mohli zaujať stanovisko a umožniť našej spravodajkyni pani Holmajer zaujať jednoznačný postoj k tejto veci. Ak nebudú žiadne námietky k takýmto úpravám, tak tieto dva odklady by sme týmto odobrili a môžeme sa týmto uh, ujednotiť na tom, že program schôdze je schválený. Ak nie sú námietky, tak uh, vám chcem oznámiť uh, rozhodnutia koordinátorov. Ide o požiadanie o povolenie k spravodlivej iniciatívy k výročnej správe Európskej investičnej banky Dostali ste tiež návrhy zápisníc zo schôdzu z 9. 10. novembra 2016, 8. decembra 2016, 9. januára 2017, 12. januára 2017 a 9. februára 2017. Um, ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Keďže námietky nie sú, nie sú žiadne žiadosti o úpravy týchto zápisníc, preto ich budeme považovať za schválené. Teraz dávam slovo nášmu kolegovi eh, Ashworthovi, ktorý je spravodajcom pre ostatné oddiely. Konkrétne ide o návrh rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2018. Vážny pán spravodajca, ďakujeme pekne, že ste nám poskytli svoj návrh správy. Nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, merci, monsieur président. Uh, draft... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Návrh správy, ktorú máte momentálne pred sebou, je už tretí takéhoto druhu za e, tohto volebného obdobia parlamentu a druhý za tohto viacročného finančného rámca. Tu by som chcel zložiť poklonu mojim predchodcom, pánovi Tarandovi a pánovi Deprezovi, ktorí si skutočne zaslúžia poďakovanie za svoju tvrdú prácu, ktorú odvedli na predchádzajúcich správach. Ja som spolupracoval na e, raných verziách tejto správy s tieňovými spravodajcami a zapracoval som ich názory do tejto verzie a nechcem teraz eh, tú správu vysvetľovať riadok poriadku, ale eh, chcel by som vysvetliť osobné priority, ktoré som do tohto projektu vložil. V prvom rade sa snažíme získať hodnotu za naše peniaze. Tak ako v minulých rokoch, aj tu je cieľom zachovať rozpočet parlamentu pod 20 Eh, kapitoly 5 a tu budeme musieť skúmať eh, určité úspory oproti tým návrhom, ktoré eh, prednieslo byro a preto by som chcel poďakovať tým kolegom, ktorí prišli s návrhmi, ako takéto úspory dosiahnu. Druhá priorita je zabezpečiť, aby parlament mohol vykonávať efektívne svoje kľúčové funkcie a tu samozrejme chceme podporiť rôzne obslužné e, e, služby alebo útvary, ktoré poskytujú parlamentu podporu, ale takisto chceme zabezpečiť e, zodpovednosť, zodpovedné vykonávanie týchto činností. A tu máme niekoľko problémov s financovaním politických strán a nadácií a kolegovia iste vedia, že momentálne sa pertraktujú prípady v médiách, ktoré odhalili nedostatky pri manažmente a kontrole financovania tejto funkcie parlamentu. Ja samozrejme nechcem kritizovať všetky strany a nadácie, ktoré sú financované z rozpočtu parlamentu, vôbec nie, pretože tie, ktoré e, sú financované správnym spôsobom, sú skutočne skvelým príkladom toho, ako sa to dá, ale budeme potrebovať vyššiu transparentnosť a zodpovednosť. A tu by som chcel prostredníctvom tejto správy poskytnúť určité názory na to, ako to urobiť tu samozrejme musím zložiť poklonu administratíve, ktorá vykonala kroky týmto smerom. Je to samozrejme zmysluplná činnosť. Ja by som chcel vyjadriť plnú podporu pracovníkom sek- sekretariátu. Dúfam, že táto transparentnosť, ktorú všetci potrebujeme a požadujeme, bude dosiahnutá. Potom sú tu ďalšie veci, na ktoré upozorňujem. V prvom rade bezpečnosť alebo zabezpečenie Eh, parlamentu a jeho budov a ľudí. Toto je samozrejme otázka, ktorú zvýraznili nedávne útoky a v súčasnej politickej klíme je iste rozumné podporiť návrhy parlamentu na zvýšenie eh, zabezpečenia a nás neustále eh, upozorňujú správy z médií o možných útokoch, takže by sme mali vynaložiť prostriedky na to, aby sme pokryli aj túto dôležitú oblasť. A potom Musím povedať, že som bol tým, že Biro nepredložilo e, dlhodobú stratégiu budov v oblasti e, správy budov. Je to prísľub, ktorý nám Biro dalo, ale žiaľ nebol splnený a trvá to už asi rok. Takže ja by som bol rád, keby sa pracovníci mm, Bira vrátili k tejto otázke. pokiaľ ide o konkrétne záležitosti, e, do, dostávame sa ku koncu výstavy budovy KAD Konrad Adenauer a bolo by dobré, keby sme zabezpečili, aby prostriedky, ktoré idú na túto budovu, boli vynakladané e, správnym spôsobom. Pokiaľ ide o budovu PHS, tak tu znova by sme potrebovali vyššiu mieru transparentnosti e, v návrhoch byra aj generálneho tajomníka. E, samozrejme, výstava prebieha a určité prostriedky E, ktoré budú vynaložené tento rok, tak budú vynaložené určité prípravné kroky, ale potrebujeme vyššiu transparentnosť. No a e, teraz e, hľadanie úspor v rozpočtoch alebo častiach rozpočtu parlamentu. Jedna vec, ktorá ma zaujala je ústne vysvetľovanie hlasovania. Ja nemám problém s tým, aby poslanky a poslanci takéto ústne vysvetlenia poskytovali, ale ak tieto ústne vysvetlenia sú zamerané najmä na publikum v vlastnej krajine, prečo ich treba prekladať a tlmočiť do 23, 23 jazykov. Je to, sú to dodatočné náklady, ktoré vznikajú tým, že musí, by, musí fungovať kompletný tým tlmočníkov, ktorý tlmočí vlastne tieto ústne vyjadrenia, vysvetlenia, e, tieto ústne vysvetlenia. A bolo by možno výhodnejšie, keby sme dali poslancom a poslankyňam priestor, aby tieto e, vyjadrenia vykonali v nejakom obmedzenom priestore, kde by fungoval nejaký režim tlmočenia, ktoré oni by chceli, aby fungovalo. Zkrátka, toto je možno priestor, kde by sme mohli ušetriť ďalej. E, program komunikácie o voľbách v roku 2019. Tu nás generálny tajomník, generálny sekretariat požiadal, aby sme našli prostriedky, aby sme tento program podporili. Ja si myslím, že je to správne, pretože by sme mali začať e, e, hľadať prostriedky v rozpočtoch na túto problematiku a e, kolegyňa a kolegovia by mali skúmať, akým spôsobom sa tieto prostriedky vynaložia. A chcel by som tiež požiadať, aby ste sa snažili identifikovať, kde a ako tieto peniaze budú vynaložené. Podobne v otázke Eh, general Expenditure Allowance, teda eh, všeobecné rezervy. Viacerí kolegovia, viaceré kolegyne a kolegovia požadujú aj v tejto oblasti vyššiu mieru transparentnosti a samozrejme podporím akékoľvek kroky týmto smerom. Vážený pán predseda, budeme sa, v útorok budeme mať stretnutie s teňovými spravodajcami, ale bol by som samozrejme rád za akékoľvek názory aj z vašej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne spravodajcovi. Otvárame teda diskusiu týmto. Viacero z vás sa už prihlásilo o slovo. E, chcete reagovať na vyjadrenie pána Športa, neskôr pán Rubich, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Ašvortovi. Mali sme sa možnosť totiž presvedčiť, že rozpočet Európskeho parlamentu je isté, že veľmi citlivým rozpočtom. Kolega Ashworth, myslím si, že to veľmi dobre vystihuje vo svojich vyjadreniach. Pre mňa tu ide o také zásadné úvahy o tom, ako chceme posilniť demokraciu v Európe v budúcnosti. Preto je podľa mňa jasné, že e, predsedovia vlád a prezidenti e, tým 4 znížením, a zúrazňujem, že minulý rok bolo zamietnutých tých 76 miest, ktoré sa navrhovali, pretože sme sa museli podrobiť cieľu e, znižovania počtu zamestnancov 1%. A v roku 2018 e, samozrejme e, budeme dosť významne ovplyvnení rokovaniami v kontekste Brexitu a bude to súvisieť s ďalšími úlohami, ktoré sa budú musieť splniť. Celý tento proces bude teda veľmi zložitý a nedokážem si predstaviť, čo by sa udialo, ak by sa nepodarilo nájsť eh, nejaké vhodné riešenie eh, v otázke Brexitu na politické úrovni. Myslím si teda, že tých 19,06 by sme nemali už znižovať. Myslím si, že parlament eh, by mal preventívne uh, už sa pripraviť na ťažkosti v rokovaniach, ktorý môže dôjsť a mali by sme teda ostať na úrovni 20 To je dlhodobo osvedčená stratégia, že parlament žiada o týchto 20 Stanovili sme si my sami túto hornú hranicu. Uh, a zavezujeme sa, že budeme nakladať čo najefektívnejšie s prostriedkami, e, pričom ak nedosiahneme tých 20 čo sa um, podľa mňa e, môže stať e, vzhľadom na zložitosť situácií v aktuálnom momente v Európe, však to zrejme nie je veľmi pravdepodobný scenár. Chcel by som vyzvihnúť Mm, to, že v budúcom roku parlament v rokovaniach o Brexite a tiež e, v období pred voľbami bude vystavený rôznym útokom. A e, vidíme, aké ťažkosti e, vznikajú v kontexte Turecka, USA, Ruska, teda okolo Európy všade sú rôzne ťažkosti, demokracia zažíva ťažké časy, preto si myslím, že je dôležité, aby sme počítačovú bezpečnosť významnejšie podporili v budúcom roku. Čo sa týka všeobecného príplatku, myslím si, že toto je všeobecná diskusia, o ktorej hovoríme už eh, veľmi dlho. Eh, na začiatku volebného obdobia sme sa dohodli so všetkými skupinami na istom postupe. Ja by som bol rád, keby sme túto eh, dohodu dodržali, ktorú sme prijali na úvod legislatívneho obdobia. Čo sa týka ďalšieho volebného obdobia, ak by sme už mali niečo hovoriť aj o budúcom období, myslím si, že by bolo vhodné, ak by sme zdôraznili dobrovoľnosť takéhoto opatrenia. Každý e, potom môže vo svojej predvolebnej kampani e, oznámiť, že k tomu pristupuje transparentne, príkladne, a môže zdôrazniť, e, na čo presne tieto protekty používa. Teda myslím si, že by sme mali zdôrazňovať dobrovoľnosť, a ak e, niekto využije takúto možnosť, e, mal e, by mať dispozícii všetky faktory, aby to čo najtransparentnejšie mohol doložiť a vysvetliť. Ale každý poslanec si môže upraviť túto transparentnosť podľa svojich potrieb, podľa potrieb svojich voličov. Čo sa týka výdavkov na sekretariát, chcel by som zdôrazniť, že v posledných mesiacoch naše výdavky výrazne stúpli v interných predpisoch e, sa viacero vecí dosť významne skomplikovalo. Ehm, ja napríklad môžem povedať, že u mňa v kancelárii jedna osoba sa výlučne takmer venuje iba účtovníctvu a administratívnym úlohám. Ja by som teda navrhola, aby pri prípadku na sekretariat sme teda e, zavili navýšenie, čo sa týka nákladov na kvalifikovanú odbornú pomoc, e, najmä asistenti, ktorí cestujú do Štrasburgu. Myslím si, že to by bolo naozaj nevyhnutné urobiť niečo viac pre našich asistentov. Vidíme totiž, e, akej záťaži e, sú vystavení naši spolupracovníci, naši asistenti. Myslím si, že by sa to malo aj finančne patrične odmeniť. Nie som za to, um, aby sme um, um, sa k tomu stavili neochotne mali by sme odmeniť eh, ich úsilie, ktoré eh, vynakladajú eh, naozaj, pretože sú na veľkou podporou, odvádzajú obrovský kus práce. Myslím si, že teda si zaslúžia, aby sme ich aj finančne odmenili. V predpolemnom, pardon, volebnom roku to je jasné, že parlament bude mať mnoho rôznych úloh. Ešte pred samotnými voľbami myslím si, že je dôležité zôrazňovať účasť na voľbách, pretože je to základ demokracie. Preto rok 2019 bude e, poznačený Brexitom. E, zároveň to bude volebný rok, bude to teda veľká záťaž pre našich blízkych kolegov, ale aj pre nás. Dúfam, že e, spoločný výbor medzi zastupcami britského parlamentu a Európskeho parlamentu nájde vhodné riešenie, aby sme poskytli našim občanom optimálne riešenia. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán Maňk. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. E, myslím si, že sa odvážne pustil do, do tvorby rozpočtu alebo do pripomienok rozpočtu na rok 2018 a my mu všetci držíme palce a budeme ho podporovať. E, pamätáme sa, keď minule tu bol pán generálny tajomník, tak ja som položil otázku. My sme schválili v Lani, v apríli, že raz za 5 rokov sa bude rozpočet Európskeho parlamentu zostavovať nie iba indexovaním, ale na základe reálnych potrieb, lebo sa nám stávalo, že sme niekedy indexovali napríklad energie niekoľko rokov a sme napríklad v roku 2015 e, sme dali 4 krát väčší koeficient, ako bola inflácia, to znamená, že tie deformácie môžu byť relatívne veľké, no tak sme schválili, že poďme raz za 5 rokov urobiť reálny rozpočet a potom ho ďalšie 4 roky indexujme a znova to takto zopakujme. Pričom sme schválili, že prvý rok takýto bude rok 2018. Ale ja som nedostal odpoveď, že či sa to takto tvorilo a potom som troška z toho nie celkom šťastný, že ak my schválime nejaké jednoznačné uznesenia 90 hlasov v Európskom parlamente a potom sa to nenaplní. Čiže e, skúsme sa na to pozrieť, že čo sa deje, prečo tak nevieme urobiť, lebo nás sa stalo to, že my máme vždy prebytok na konci možno okolo 70 miliónov eur a my už teraz vieme, že takýto veľký prebytok bude, a samozrejme ten prebytok potom použijeme správne. My ho použijeme na splátky budov, čo je v poriadku, ale prečo by sme od začiatku reálne neprojektovali naše náklady, budeme mať dopredu tie peniaze voľné a môžeme ich skôr použiť na splátku a môžeme ušetriť ďalšie milióny eur na úrokoch. Čiže aby to bolo otvorené, to je teraz podstatná vec. Druhá otázka. E, ja som teraz ako kvestor dostal do portfólia aj, aj informačné kancelárie Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách. A zistil som takéto veci že napríklad v Ríme kancelária, e, Európska kancelária informačná má 9 voľných kancelárií, ktoré môže prenajímať, ale iba frakciám. Tri sú prenajaté a 6 je voľných. Možno tých 6 je voľných 10 rokov a nikto tam nesedí. E, v centre mesta, v Ríme, perfektné priestory, prázdne, nevyužité. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, vo Vilniuse Napríklad sú tri kancelárie a žiadna veľká frakcia ani nevie, že si ich môže bezplatne prenajať. A potom príde niekto, e, ktorý má tam jedného poslanca zvoleného a zrazu dostane bezplatne, bezplatne kanceláriu. Čiže my si musíme povedať, ja to všetko zanalizujem, ale povedzme si, či to takto chceme, aby to takto bolo, lebo to by sme mohli využiť aj tak, že by sme naozaj získali ďalšie peniaze do rozpočtu Európskeho parlamentu, ktorých by sme mohli niektoré veci veci kryť. Ale k tomu dospieme asi časom až niekedy do, do jesene, lebo to treba najprv poriadne preskúmať. Ďakujem. Pán Depré, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr Môžem povedať, že už som mal možnosť eh, to napokon kolegovi povedať. Musím ešte zdôrazniť, že sa mi jeho správa naozaj veľmi páči. Myslím si, že ju uh, napísal um, um, veľmi výstižne, je dobre štrukturovaná a tiež dobre vyargumentovaná. Um, ešte raz by som chcel oceniť jeho britský prístup k tejto práci. Ale uh, okrem E, toho, v čom sa s ním zhodnem. Mám predsa niekoľko bodov, ktorých sa celkom zhodnem. Isté, že súhlasím s tým, že návrh rozpočtu parlamentu e, by sa mal povedať okolo tej 20-percentnej hranice, čo je pravidlo. Ale myslím si, že e, v tejto fáze nám trošku chýba akési potrebné zamyslenie sa nad navýšením niektorých výdavkov, o ktoré sa tu žiada. Keď sa pozrieme napríklad na návrh rozpočtu, vidíme, že bez e, vý, mimoriadných výdavkov ide o reálne navýšenie 30,26 e, oproti predchádzajúcemu roku. Ja súhlasím s tým, že navýšenie 3,2 to je priateľné v otázkach personálneho vyťaženia. Samozrejme, to súvisí s e, úpravou miest podľa aktuálneho koeficientu, ale E, to sa vzťahuje na 68 výdavkov. Musím zúrazniť, že e, pri tom zvyšku budeme potrebovať viac ako, ako len indexáciu. Ak by bola napríklad indexácia 2 celkovo sa nedostaneme na 3,26 Musím spravodajcovi povedať, že som ešte vykonal jeden zaujímavý výpočet. Napríklad v posledných niekoľkých rokoch som si všimol, ktoré rozpočtové položky boli systematicky nadhodnotené, naozaj systematicky. Opakovane e, k tomu dochádzalo v tých rozpočtových položkách, e, pri ktorých sa potom na konci roka sťahovali prostriedky, aby sa z toho financovala politika budov. E, existuje to naozaj veľmi jednoznačná štruktúra, veľmi až zaražajúco pravidelne dochádzalo k tým istým položkám. Tvrdí sa, že tieto prostriedky sú potrebné na financovanie budovy Konrad Adenauer. Dobre, budova Konrad Adenauer eh, je zahrnutá eh, do odhadov na výdavky na ďalší rok eh, zhruba v hodnote 60 miliónov. Keď vezmeme na úvahy výdavky, ktoré už sú započítané do rozpočtu, ktoré sa tu presne uvádzajú, už je tu na ukončenie budovy KD 33 miliónov. Um, ktoré sú konkrétne naplánované. Teda budeme musieť 27 miliónov niekde nájsť, niekde zozbierať. Ale to zozbieranie predstavuje 50 až 70 miliónov každý rok. Budeme to teda musieť preskúmať o niečo dôkladnejšie. Ja um, netvrdím, že by sme mali počítať každé jedno euro, ale súhlasím uh, s pánom Rubíkom, že by sme mali zohľadniť aktuálne obdobie, E, nie som si istý, či tak krátko pred voľbami je e, takýto prístup naozaj e, ten najvhodnejší. Bol by som rád, keby sme teda zohľadnili význam v niektorých ohľadoch, kde sa žiada o navýšenie naozaj, či je to odôvodnené. Čo sa týka prioritovlasti bezpečnosti, tu som samozrejme jednoznačne toho istého názoru ako spravodajca. Čo sa týka kampane 25 miliónov eur, Pán Ashworth eh, má zrejme opravy. Ak sa mýlim, budú to mimoriadne výdavky. To podľa mňa nie je primerané, aby sa to zahrnulo medzi mimoriadne výdavky. A tiež nie som presvedčený o tom, či to bude predstavovať eh, pre hodnotu týchto 25 miliónov eur. Ja môžem uh, skonštatovať, že takmer všetky propagačné kroky jednotiek Európskeho parlamentu a je Európskej únie ako také, čo sa týka publikácií, ďalej rôznych vysielaní a tak ďalej. To oslovuje len už presvedčených v podstate. Je to eh, stratégia, ktorá sa snaží presvedčiť už presvedčených. My by sme sa však mali orientovať na iných, tých, ktorí sú ľahostajní, alebo práve naopak, ktorí sa stávajú negatívne. Ja by som bol rád, eh, keby sme podrobne diskutovali s konkrétnym oddelením pre komunikáciu v Európskom parlamente, aby sme si jasne ujasnili, na koho sa bude zameriavať táto kampaň. Mám ešte niekoľko e, ďalších poznámok, ale obratím sa priamo na spravodajcu. Môžem ešte raz zdôrazniť, e, že si naozaj cením jeho postoj, e, tiež poznámky, ktoré sa týkajú kritiky na Margo tých 76 postov pre politické skupiny. Tiež súhlasím s tým, že by sme mali obmedziť niektoré výdavky, ktoré súvisia s politickými skupinami a nadá, nadáciami. E, indexácia, ktorá navrhuje, sa mi zdá vhodná. Čo sa týka ešte jednej citlivej témy, a konkrétne paušálne preplácanie všeobecných výdavkov, e, tu si myslíme, že to, čo navrhuje spravodajca, to navrhol napokon aj generálny tajomník, aby sa vypracovala e, naozaj dôkladná revízia celého systému, e, ktorá by sa spustila od ďalšieho volebného obdobia. Ak e, totiž urobíme niečo teraz, tak to bude veľmi narýchlo, ušité, horúcou ihlou. Myslím si, že by sme mali veľmi dôkladne prepracovali celý ten systém, mali by sme v prípade potreby jasne odôvodniť potrebu takéhoto navýšenia, ale až od ďalšieho volebného obdobia. Podľa mňa takýto krok by bolo o mnoho správnejší, čo sa týka výdavkov na kancelárske potreby a administratívne výdavky poslancov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Denano. Ďakujem. Ako už povedal kolega a aj ostatní kolegovia, súhlasím s tým, aby sme čo najlepšie využili európske prostriedky, najmä na čo najoptimálnejšie fungovanie Európskeho parlamentu. Spravodajca veľmi správne tvrdí, že parlament eh, by sa mal prioritne zamerať na legislatívnu činnosť, ale chcel by som mu povedať, že nemôžeme vykonávať túto legislatívnu činnosť v nejakej bubline. Parlament eh, musí mať možnosť komunikovať, eh, informovať verejnosť o svojej práci, tiež musí zdôrazňovať svoje hodnoty, hodnoty Európskej únie. A z tohto pohľadu to v podstate zapadá do celej stratégie Sacharová cena, ale aj cena Lux, ktorá je e, prostriedkom e, rozvoja e, spoločenských hodnôt, taktiež potvoruje celé tvorivé odvetvie, kinematografiu. Európsky parlament by mal samozrejme informovať o legislatívnej práci, ktorú vykonáva, ale nemal by všetko prenechávať iba komisii a rade v tejto oblasti navrhovaný rozpočet Eh, je pod hranicou 20 eh, Aj tento rozdiel by sa mohol okrem iného využiť aj na to, aby sme lepšie informovali verejnosť v Európskom parlamente a tiež, aby sme zdôraznili význam Európskeho parlamentu a tiež, aby sme zdôraznili, aké je dôležité, aby občania využili svoje právo voliť zastupcov do Európskeho parlamentu. Mali by sme lepšie informovať verejnosť o tom, kto sme, čo pre našich občanov robíme, aby sme ich lepšie motivovali, aby sa zúčastňovali volie do Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne, pani Gardia Zabal. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Zo pár takých všeobecných pripomienok, hoci už mnohé z toho bolo povedané, v zásade skupina socialistov zdieľa princípy, ktoré boli v správe vysvetlené, čiže treba využívať správne verejné prostriedky, podporujeme aj transparentnosť, treba, aby sme boli schopní poskytnúť čo najviac informácií, aby sme boli schopní byť čo najtransparentnejší a potom budeme môcť aj lepšie vysvetliť jednotlivé kroky z našej strany. To súvisia so všeobecnými výdavkami, so, všetcimi, so všeobecnými nákladmi. To je diskusia, ktorá sa deje každý rok. Čiže nie je to poprvýkrát, čo to snažíme riešiť v rámci návrhu parlamentu, ale Jednoducho mne sa zdá e, byť návrh Ashworta rozumný, aby sme požiadali počas mandátu, aby, aby, aby byro e, predložilo konkrétny návrh, už uzatvorený, e, pre ďalší mandát. Pokiaľ ide o politické strany a nadácie, Samozrejme, že zdieľame snahu o transparentnosť a čo najlepšie využívanie verejných prostriedkov, ale zároveň hájme aj financovanie z európskeho rozpočtu, z, par, z rozpočtu parlamentu, európskych e, strán a európskych nadácií. Ide nám o integráciu um, a myslím si, že i to by malo byť súčasťou návrhu zo strany politických strán, čiže žiadame europeizáciu politiky a nemôžeme chcieť, aby politické strany um, um, takéto niečo potom čerpali z, jed, z 28 uh, rozpočtov. Čiže uh, pokiaľ ide o štúdie, v správe sa hovorí, že gratulujeme k vynikajúcej kvalite štúdií. Samozrejme, my nechceme spochybniť, spochybniť kvalitu štúdií, ale predsa len sa pýtam, e, koľko peňazí vlastne vynakladáme na štúdie a ktoré útvary robia tie, ktoré štúdie. Niekedy, niekedy e, sa práca duplikuje a niekedy dokonca musíme kontrahovať aj externé služby, aby mohli realizovať dané štúdie. K inflácii už to tu bolo povedané, ale je jasné, že mnoho rozpočtových riadkov je ovplyvnených infláciou, či ide či, či už ide o platy um, a podobne, ale um, samozrejme tých rozpočtových riadkov, um, ktoré nie sú ovplyvnené, je takisto niekoľko. Um, Treba preto ísť trošku viac do podrobností a treba brať do bohe, to čo povedal pán Maňka, síce, že to, čo rozpočtujeme, aby sa to, aby sa naozaj aj realizovalo a že každý rok z toho vyjde pomerne dosť veľký rozdiel. K cene lux, každý rok o tom diskutujeme. My za socialistov sme za to, aby cena zostala. Na záver ešte dve drobné otázky pánovi Ashfortovi E, pán pán Ashworth predkladá isté návrhy v rámci správy, ale my nevieme, aké sú motívy. E, v, jednej sa, v jednom sa hovorí posilniť dialog s národnými parlamentami. Ja si myslím, že už sme vynaložili pomerne značné úsilie. Neviem, či má na mysli konkrétnu oblasť, konkrétnu myšlienku, pokiaľ ide o posilnenie dialogu. Uh, a druhá otázka súvisí s peniazmi vynakladanými na volebnú kampaň. Tieto prostriedky majú byť vyčlenené a má, má byť výsledné ich využitia. Neviem, či sa, či sa stalo, ehm, či, či sa už stalo, že tomu tak nebolo predtým, že sa nevysvetlilo, prečo sa deje to či ono, alebo neviem teda, či chceme vyčleniť eh, do, do, tak, do, do také veľkej miery účel týchto prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne. La parole est à monsieur. Ďakujem pekne, teraz pán Tarant. Thank you. Ďakujem. Veľmi stručne som rád, že e, sa text e, trošku rozvinul po uplynulom zásadnutí. Už vtedy to bol pomerne dobrý základ pre ďalšiu diskusiu, ako to vidím dnes, tak text sa len zlepšil. Chcem poďakovať e, spravodajcovi za vloženie pripomienky, ktorá tu odznela minule ohľadne PHS a jej životnosti. Mám ešte zároveň otázku e, k tejto téme. Pokiaľ ide o úspory, iste je len prirodzené zredukovať e, vysvetlenia hlasovania z hlavného času a dať to smerom k polnoci. Ja by som zašiel aj ďalej. Uh, E, ústne vysvetlenie hlasovania by malo byť poskytnuté v písomnej podobe. To by bolo ešte lepšie, ale neviem, či to ide nad rámec e, správy k rozpočtu. Možno, že iný výbor má iný názor. Ak naozaj zamýšľame vynaložiť prostriedky na komunikačný program pre voľby, tak ma trošku prekvapuje, že pani Gardia Asaval vníma, reštri- vníma príliš veľa reštrikcií v tomto kontexte. Nepamätáte si, že sme požiadali našho zástupcu, aby bol zapojený mm, do práce prípravného výboru a generálny tajomník neposkytol jasnú odpoveď, že budeme zapojení. Ne, ne, ak budeme zapojení, tak možno, že menej reštrikcií, ale mm, keď výbor pre budžet nebude zapojený, tak e, tie reštrukcie musia byť prísne. Čiže to je všetko. Mne sa zdá, že tento rok náš rozpočtový postup možno nebude taký problematický ako minulý rok. Aj to samozrejme vďaka e, skúsenosti pána spravodajcu a vďaka politickej vôli a preto je mi ľúto, že odchádzajú vaši britskí kolegovia. Séquence émotion. Áno, všet, všetci sme e, z toho e, citovo veľmi pohnutí. Pán Vali je ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, veľmi pekne. Ďakujem aj ja spravodajcovi. Uvítal som skutočne rozličné dodatky v tejto, do tejto verzie. Myslím, že je to dobrý návrh. Je to dobré to, čo hovorí pán Ashworth, to, čo hovorí o transparentnosti a tak ďalej. Čiže skutočne chceme, chceme samozrejme hlasovať e, a myslím, že aj takto sa zvýšuje transparentnosť, keď sa bude hlasovať e, a myslím si, že takýto hlas môže vniesť viac transparentnosti. Všeobecne ako skupina sme proti narastu rozpočtu, máme, vidíme tam rozličné škrty, ide, nejde o lineárne škrty, treba naozaj na, diskutovať podrobnejšie o jednotlivých krokoch a získať získať e, možno aj ďalšie informácie k tým 26 percentám a získať viac informácií aj situácií k rastu v rámci EÚ, mm, že vždy to je vyššie číslo, čiže ak hovoríme o inflácii, treba byť obozretný a riadiť sa týmto indexom, najmä pokiaľ ide o platby, ide, ide o index, ktorý sa týka 11 krajín a sú to eh, generické indexy, čiže mm, netreba netreba vylúčovať potom indexy k surovinám a tak ďalej. Čiže sú to indexy viacerých krajín. Mnohé krajiny sú v deflácii. Ak sledujeme infláciu, tak treba, treba sledovať infláciu vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o jednotlivé otázky k nadáciám, vyjadrili sme postoj už pri predchádzajúcich správach. Bolo by dobré, mm, keby, keby bolo čoraz menej, nie viac. Ku komunikačnej kampani tých 25 miliónov. Mm, Generálny tajomník nám už čo to povedal o tom, ako to bude využité, ale my sme silne proti využitiu takýchto prostriedkov, pretože to, čo bolo vynaložené počas roku 2014, neprinieslo nejaké konkrétne výsledky aj preto, pretože e, účasť na voľbách e, v porovnaní s 2009 rokom 2009 sa znížila. K štúdiám k, k obnoveniu budov PHS tých 14 miliónov eur. Nuž, e, aj tento náklad sa nám zdá trošku, um, veľk, trošku vysoký, nadbytočný, takže v každom prípade, ale porovnaní s minulosťou um, sa nám naozaj pozdával, pozdávali spravodajcovia. Vnímam aj posilnenú ambíciu, je tu vôľa pracovať na konkrétnych výsledkoch a ja viem, že každý máme iný názor, ale teda dúfam, že bude náš názor akceptovaný. Ďakujem. Sí, madame Niriada. Ďakujem pekne, pani Neriada. Um, Prepačte, ešte sa ospravedlňujem. Um, náš tiemý spravodajca sa ospravedlňuje, že uh, prísť nemohol. V zásade súhlasíme s tým, aké sú priority pána spravodajcu a zdieľame, um, ehm, ne, zdieľame mnohé z toho, čo uviedol. Bolo by dobré, keby sa zodpovednosť v spojitosti so sociálnymi aspektmi a zamestnancami e, ešte posilnila a aj aby sa konkretizovala otázka um, tretích strán a zmluv. Súhlasím aj s tým, čo povedal, čo povedal hlavne transparentnosti a s tým, čo povedal pán Maňka. No a je dobré, že sa uznal írsky jazyk. Hovoríme o tom, že sa snažíme byť prístupnejšími pre našich občanov, že sa snažíme s nimi komunikovať a teda je dobré, že rešpektujeme írsky jazyk a okrem toho, že vysielame takýto odkaz, že podporujeme multijazyčnosť eh, v rámci parlamentu. Ja si myslím, že je to vynikajúca pozitívna vec, vynikajúce pozitívne vyhlásenie a ja sa teším, že budem môcť eh, ešte pred koncom obdobia začať komunikovať s vami v mojom rodnom jazyku. Ďakujem. Nevidím, e, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Chcel by som, ak dovolíte, tiež e, aj ja oceniť prínos nášho spravodajcu. Chcem sa mu poďakovať e, za veľmi jasný návrh správy. Myslím si, že tých 20%, ktoré sa spomínajú v oceku 5, mali by sme to vnímať aj s istou opatrnosťou, pretože ak ostatné výdavky okruhu 5 eh, by sa výrazne navýšili, tak eh, nemôžeme za každú cenu sa držať tejto hranice 20 Myslím si, že by sme tým eh, nemohli um, si správne splniť našu povinnosť efektívne nakladania s verejnými prostriedkami. Európa um, každý rok, teda konkrétne Európska únia, predkladá odporúčania členským štátom v ich rozpočtových politikách, aby boli opatrní a preto aj my sa rovnako musíme Ehm, stave tomu zodpovedne a aký to vyšlo signál, ak my navýšime svoje výdavky o 3,26%, bude to predsa um, presný opak toho, čo tvrdíme členským štátom, e, ten finančný základ, e, ktorý e, zohľadňuje aj úpravu miest v jednotlivých členských štátoch a má svoju váhu, ale to neznamená, že úradníci, ktorí pracujú v Bruseli a v Štrasburgu, by eh, boli vystavení rovnakým eh, zvyšeným nákladom eh, na živobytie, ako dajme tomu vo Varšave ehm, alebo v Berlíne. Verejná mienka, ak teda verejnosť, ak by poznala všetky tieto mechanizmy do podrobnosti, tak by mala v rukách dosť silné nástroje. 25 miliónov na komunikačnú kampáň na zúraznenie pridanej hodnoty Európskeho parlamentu ehm, výbor pre rozpočet má e, svoju prvoradú úlohu v tom, e, aby e, dbal na prísne dodržovanie pravidiel. Ja musím povedať, že sa k tomu staviam dosť rezervovanie. Myslím si, že ak toto všetko zhrnieme, je tu celý rad rôznych navýšení, ktoré by sa dali veľmi ľahko napadnúť. Myslím si, že v dokumente, ktorý nám predklada spravodajca, je e, významný pokrok. E, každý rok vidíme, že sú tam významné pokroky z hľadiska jasnosti, ale v oblasti um, politiky nehnuteľnosti a taktiež strednodobých dlhodobých vyhliadok e, sa to celkom neprejavuje to zhromažďovanie zvyšných zostatkových súm, tak povediac, E, nie je úplne optimálna možnosť. E, ak sa totiž e, splátky prenechajú na neskôr, tak v podstate to bude nastať dvojnásobne a tiež sa to napokon musí presúvať do kruhov, ktoré v podstate boli zle naplánované, pretože tam suma nebola dostatočne vysoká, nedodpovedala potrebám. A čo sa týka dajme tomu investícií, tam sú ešte veľké rezervy, ešte to bude potrebné napraviť. Toľko teda poznámky z mojej strany. Teraz by som dal slovo späť spravodajcovi, aby uzavrel túto výmenu názorov. Uh, um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aby som chcel tak vo všeobecnosti, drahé kolegyne a kolegovia, poďakovať v prvom rade za konštruktívne pripomienky zo strany všetkých vás. Ja by som chcel uh, nadviazať na to, čo povedal na záver pán predseda. Áno, tých 20% je také usmernenie výdavkov, ktoré chceme vynaložiť, ale vždy si treba pripomínať, uh, nie aké to je, koľko to je peňazí, ale čo s nimi chcete urobiť, pretože to je presne zmysel toho hesla hodnota za peniaze, value for money. A e, objavuje sa to taká opakujúca sa záležitosť, ktorá, ktorú možno vyjadriť tromi slovami. Prvá, prvým je disciplína, druhým transparentnosť a tretím zodpovednosť, teda accountability. Ja to plne samozrejme podporujem, toto je, toto je určitá téma, ktorá samozrejme je vyjadrená aj v celej tej mojej správe. A ďalej k, ku GEA, um, k Všeobecnej rezerve, tu podľa môjho názoru, uh, ako povedal aj Gerard Depre, um, a za tomu ďakujem, myslíme si, že to je treba zaviesť na začiatku budúceho volebného obdobia, ak sa nám to nepodarí teraz, ale my ako výber by, výbor by sme mali určite um, poveriť byru, aby našlo správny spôsob, alebo teda aby začalo hľadať správny spôsob uplatnenia tak, alebo zavedenia takéhoto princípu. No a ďalej k tomu, čo povedal Paul Rubik, ehm, teda k prostriedkom generálneho sekretariátu. Tu podľa mňa nejde ani tak o výdavky tu v Bruseli, ale mám trocha obavy o mieru výdavkov tých tzv. lokálnych sekretariátov, teda to sú výdavky, ktoré sa um, realizujú v jednotlivých členských krajinách, tam bude treba zvýšiť transparentnosť určite. Ďalej súhlasím tak s predsedom ako aj pánom Depre eh, o tom, že treba poupratovať. Ja si myslím, že toto je konverzácia, ktorú budeme musieť viesť tu na výbore. Je to taká prebežná záležitosť. Ďalej viaceré kolegyne a kolegovia hovorili o otázke výdavkov alebo nákladov, ktoré vynaložíme pred voľbami. A ja chcem sa vyjadriť k tomu k e, programu komunikácie s národnými parlamentmi, ktorý bol spomenutý. ja si myslím, že hlavným princípom je tu, e, je tu jasnosť. A môj názor, ale to je, dá sa povedať, osobná záležitosť, v mojej krajine prebehla referendová kampaň, kde e, informačné váku v mojej krajine a predpokladám, že podobne by to bolo aj v iných krajinách, ak by sa niečo dialo, ak by sa tam dialo niečo podobné, tak e, to vákum bolo mimoriadne znepokojivo veľké a ehm, nehovorím, že by sme sa mali pustiť do nejakej propagandistickej kampane. To, nebolo, to by nebolo vhodné, ale e, vzdelávanie o tom, čo vlastne parlament robí a ako to robí, je podľa mňa veľmi dôležitá funkcia na tomto úseku. A tu by som chcel nadviazať na to, čo som povedal predtým. Prečo toto robíme len vo volebnom roku. To je predsa informačná kampaň, ktorá by mala prebiehať neustále. A preto je tu otázka distribúcie týchto prostriedkov. Ďalej chcem poďakovať pánovi Tarandovi a predchádzajúcemu ako predchádzajúcemu spravodajcovi za jeho pripomienky, ktoré sú samozrejme veľmi vítané. A ešte raz ďakujem všetkým, osobitne pani e, Niriada. E, <laughs> jej jazykom gratulujem. vidíte, e, Angličan nám vracia, ako teda mne vracia ako jirke môj e, jazyk e, jirčinu. To je skutočne historický moment. Bien, donc vous aurez une réunion avec euh, les... Takže prebehne stretnutie deňových spravodajcov v najbližších dňoch. Chcel by som ešte oznámiť, že pozmeňovacie návrhy je možné predkladať do 15. marca do 13. hodiny Hlasovanie výboru pre rozpočet je e, naplánované 3. apríla a v pléne e, pravdepodobne prebehne hlasovanie 5. alebo 6. apríla. Teraz prejdeme k pilotným projektom a prípravným akciám. Máme dvoch spravodajcov, pána Muresana, ktorý je všeobecným spravodajcom na rok 2018 a pán Jens Gajer, ktorého zastupuje dnes pani Gardia Zabal. Neviem, kto z vás by chcel teda začať, pán Muresan alebo pani Gardia Zabal. Pán Muresan, myslím si, že by bolo logickejšie, ak by začala Eider. Jens Gajer mal totiž na starosti tento rok a ja budem mať na starosti e, celú vec až od budúceho roka. Eder, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem k tejto veci naozaj hovoriť veľmi stručne, pretože ako ste povedali, nebo, nemohol tu byť e, kolega a e, mne odovzdal určité poznámky, ale v princípe táto správa je predbežná a e, minulý týždeň bola ukončená predbežná verzia, kde sú zhrnuté informácie o pilotných projektoch a prípravných akciách, o ktorých e, sa zmienuje rozpočet na rok 2017. A tých, z tých 79, o ktorých hovoríme, tak e, tie vlastne už bežia, ale 5 z nich e, a o týchto hovorí aj komisia vo svojom liste o vykonateľnosti. Tieto vlastne už sú zahrnuté v právnom základe a <clears throat> preto je možné previesť e, do nich prostriedky. No a programy, ktorými by sme sa mali zaoberať, tak e, žiaľ, to sú tie, e, kde zatiaľ nebolo možné tento proces ukončiť. No a pokiaľ ide o ďalšie 4 projekty, tá, tu správa hovorí, že komisia má predstavu o tom, ako ich implementovať a ďalšie 4 tie sú teda 4 sú v note A, ďalšie 4 sú v note B. A v tejto chvíli e, viem e, len obmedzenie, e, aký je problém na komisii a to kvôli tomu, lebo že komisia nám zatiaľ nepovedala, ako sa to bude presne riešiť, ale spravodajca by rád poinformoval, alebo teda by vám podobzdal podrobnejšie informácie prostredníctvom tejto predbežnej správy a tiež dôjde k preskúmaniu, samozrejme s jednotlivými špecializovanými výbormi, ktoré sa zaoberajú týmito projektmi, mnohými z nich. Takže z mojej strany je to všetko. Pán Muresan, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ako spravodajca pre rozpočet na budúci rok by som chcel upriamiť pozornosť všetkých kolegyň a kolegov na to, že každý poslanec, každý člen e, tejto snemovne jednotlivých výborov politických stran môže predkladať pozmeňovacie návrhy. Toto je veľmi dôležitý princíp a e, môžete takisto vznášať návrhy na pilotné projekty a prípravné akcie e, prvý element, prvá vec, ktorú treba vedieť, je, že všetky pilotné projekty a, prí, a návrhy na prípravné akcie treba zasielať na predhodnotenie alebo predschválenie Európskej komisie a, pred, a to do 3. mája, čiže to je termín, do ktorého treba zasielať návrhy na pilotné projekty a prípravné akcie komisii 3. máj. Tiež by som chcel upozorniť e, kolegyňa a kolegov na to, že aj keď, e, alebo teda aj pri existujúcich pilotných projektoch a prípravných akciách, e, ktoré sa budú predlžovať, je treba zaslať e, žiadosť komisii, ktorá vykoná predbežné schválenie. A keď ho komisia zverejní vo svojich nálezoch, e, tak potom by bolo dobré, aby ste vedeli, že každý jeden pilotný projekt alebo prípravná akcia musí byť predložený ako pozmeňovací návrh do budúceho ročného rozpočtu. A pozmeňovacie návrhy, alebo pardon, termín je 31. august na predkladanie pozmeňovacích návrhov E, výborov alebo jednotlivých poslancov a 1. E, september pre pozmeňovacie návrhy v mene politických skupín. A e, potom v, na jeseň zostavíme balík, podobne ako minulý rok, a budeme venovať osobitnú pozornosť tým pilotným projektom a prípravným akciám, ktoré dostanú pozitívne predhodnotenie, predbežné hodnotenie komisie. Čiže tu je dôležitý termín, ktorý by ste mali vedieť poznáte 3. maj a e, projekty, ktoré prejdú, tie budú musieť dostať minimálne známku B od komisie. A ja e, som prezentoval návrh rozpočtu, rozpočtových usmernení pre budúci rok a e, vysvetľujem tam, že priority budú rast, pracovné miesta a bezpečnosť občanov. Rast a pracovné miesta preto, lebo to je práve to, čo od nás žiadajú občania Európy a zlepšenie ekonomickej situácie, ktoré povedie k tvorbe pracovných miest, bude vyžadovať investície do infraštruktúry, ale aj do inovácií. A to sú, to sú elementy, ktoré môžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a zahrňa to napríklad podporu malých a stredne veľkých firiem, malých, e, mladých podnikateľov, začínajúcich podnikateľov. Toto všetko môže samozrejme fungovať len pokiaľ je zabezpečená bezpečnosť tak občanov ako aj podnikov v Európe a preto je tam ten tretí element tej bezpečnosti. A e, tu zase e, sú na stole e, projekty na posilnenie jednotlivých agentúr, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Toto sa teda týka budúceho ročného rozpočtu. Osobitná pozornosť sa bude venovať tým e, pilotným projektom a prípravným akciám, ktoré budú e, sa zameriavať na tieto tri oblasti, ktoré som spomenul. Takže to chcem povedať v tejto chvíli, pán predseda. Ja sa teším na zaujímavé pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré kolegyňa a kolegovia budú predkladať. Merci. Ďakujem pekne všeobecnému spravodajcovi Možno by sme dali teraz slovo komisii. Pán, ešte pán Denano neskôr. Ja vlastne chcem položiť komisii otázku. Ja som s, s kolegami venovala projektu, ktorý sa týka včiel v jednom konkrétnom regióne. Ide o boji proti konkrétnemu ochoreniu, ktoré postihuje včeli. E, predložili sme túto žiadosť ešte v oktobri 2015, o ktorej sme však nič od komisie nepočuli. Chcem sa teda opýtať, e, či by sme konečne sa mohli dopracovať e, k niečomu konkrétnemu, aby sme teda mali nejakú odpoveď pre týchto včelárov. Ide celkovo o 900 tisíc eur. Ja dúfam, že na tento rok nám budú zaistené tieto peniaze. Ďakujeme pekne a pán Demokov a ja sa chcem vyjadriť k pilotným projektom. Niektoré prebiehajú veľmi dobré, ale je viacero projektov, v ktorých nemáme podrobnosti k dispozícii. Niekedy sa obrátime na komisiu a komisia nám odpovie, že ak je všetko v poriadku, mm, tak e, nie sú k tomu potrebné e, podrobnosti. A napriek tomu, že od nich žiadame, a musím o otvorenie zdôrazniť, že nás zaujíma to, ako je možné, dajme monitorovať výsledky týchto projektov, ako to robí komisia. My sme predsa o, o to žiadali už pri predkladaní konkrétnych žiadostí o pilotné projekty. Ďakujem pekne. Ešte predtým, než dám slovo komisii, všeobecný spravodajca sa vyjadril, že priority spomedzi ktorých sa budú vyberať eh, pilotné projekty. Neviem, či by sa k tomu mohla ešte pridať komunikácia. Už sme hovorili o problémoch v komunikácii na úvod našej schôdze. Eh, ja si myslím eh, niekedy, že možno je problém v tom, že novinári sa orientujú podľa jednotlivých krajín. Ak by sme teda dajme tomu, chceli pokryť program Erasmus mladým novinárom, aby sme dali možnosť oboznámiť sa s inými krajinami. Myslím si, že by to mohlo zaujať e, širšiu obec a mohlo by to splniť aj naše ciele, osloviť e, verejnosť. Mohli by sme, dajme tomu, sa obrátiť na redakcie jednotlivých denníkov, a tým by sme dali väčší priestor európskym otázkam a v európskych médiách. Teraz dávam slova pánovi Johanovi Urelovi, ktorý zastupuje Európsku komisiu. Nech sa páči. Povedzte nám, ako teda je možné vyhodnocovať projekty, ako je možné ich rozdeliť do kategórií A, B, C, D a tiež ako sa môžeme dopracovať k jasnejším informáciám, tak aby autory, predkladatelia žiadosti o pilotné projekty mohli sledovať plnenie svojich projektov? Uh, <clears throat> thank you, Chair. Um, of course, the Commission welcomes today. Ďakujem pekne. Uh, komisia víta dnešnú výmenu názorov. A chceli by sme zopakovať a zdôrazniť, že veľká väčšina 79 pilotných projektov a prípravných akcií sa plní spomedzi tých 79, 70 sa plní, 4 sú ešte vo fáze analyzovania na úrovni komisie. A ak by som mal odpovedať na otázku správodajcu, môžem povedať, že nemáme žiadne doplnkové informácií, keďže správa e, vyšla iba minulý týždeň k týmto štyrom projektom nemám žiadne e, doplnkové informácie zatiaľ k dispozícii, ale v podstate s nimi nie sú žiadne problémy. Ešte stále ich však analizujeme, stále hľadáme najlepšie spôsoby, ako ich plniť v praxi a dúfam, že vo všetkých štyroch prípadoch budeme mať pozitívne informácie napokon. Tým nám ešte ostáva 5 projektov a prípravných akcií, ktoré sa nedajú implementovať. Už sa to uviedlo aj v liste eh, o vykonateľnosti, ktorý komisia e, predložila v oktobri 2016, tie sú už pokryté totiž v existujúcom právnom základe. A ako bolo dohodnuté v spoločnom texte e, o rozpočet na rok 2017, e, kdekoľvek je to možné, komisia sa pokúsi presunúť prostriedky príslušnému právnemu základu, čo už je pokryté v týchto iniciatívach iba v prípade, že by pilotné projekty boli rozhodované pod iným okruhom viacročného finančného rámca ako existujúci právny základ, e, nebolo by možné tieto prostriedky presunúť. Chcel by som sa poďakovať najmä spravodajcovi za revidovaný e, časový rámec, ktorý navrhuje tento časový rámec umožní komisii predložíte svoje hodnotenie ešte predtým, než sa začnú letné trialógy a tiež eh, to bude vhodne načasované aj v kontexte eh, eh, konkrétnych hodnotiacich výborov. Čo sa týka jednotlivých otázok poslancov, ktorí sa pýtali na konkrétne pilotné projekty, tu sa bude musieť um, pokúsiť povedať písomne, keďže v tejto chvíli nie som e, schopný podrobne odpovedať, čo sa týka toho, ako lepšie informovať parlament. My sme samozrejme ochotní e, byť na pomocný a v akékoľvek forme. Mali sme však pocit, že správa z minulého týždňa už poskytuje dostatočné informácie v tomto ohľade. Ďakujem. Ďakujeme. Pán spravodajca, pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Myslíte si, že odpovede komisie boli uspokojivé? Teda a ešte e, zastupca komisia prislúbila aj doplnenie. Do 3. mája do 12. hodiny sa musia predkladať e, pilotné projekty a potom sa budú tieto návrhy vyhodnocovať ešte predtým, než e, sa to celé vyhodnotí pri hlasovaní rozpočte. Ďakujem našim obom spravodajcom, ďakujem aj komisii. Pani Niriada, ste pripravená e, informovať nás e, o svojom stanovisku v otázke podpory internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách? Nech sa páči. Áno, som pripravená, pán predseda a musím povedať, eh, že eh, je to veľmi pozitívna téma, takto v pondelok popoludní. Je to veľmi jednoduchý, eh, efektívny nápad. Myslím si, že ide o inteligentné nakladanie s prostriedkami a ide v podstate o iniciatívu, aby sme do čo najvyššieho počtu dedín a miest dali k dispozícii voľný prístup k internetnému prepojeniu vo verejných priestoroch od roka 2020. Nejde o nejakú závratne vysokú sumu, ale predsa si myslím, ide teda konkrétne o 120 miliónov v roku 2017 až 2019, to je len podpora na inštalácie vybavenia Wi-Fi v, v týchto centrách. Išlo by o parky, námestia, verejné budovy, knižnice, e, nemocnice, polikliniky, múzea celý tento program um, sa pojme tak, aby bol geograficky čo najvyváženejší. Myslím si, že pre tie mesta a dediny um, a obce, kde nie je k dispozícii internet, eh, je to veľmi eh, dôležitá potreba. Myslím si, že to veľmi prospeje aj ehm, firmám, podnikom, spoločenským podnikom, tiež sa tým vytvorí zamestnanosť. Myslím si, že eh, to mm, bude prínosné po každej stránke. Nemyslím si, že E, by to spôsobilo nejaké negatívne dopady, podpory, to aj e, otázku zdravotnej starostlivosti, cestovného ruchu. Myslím si, že prepojenie vidieckých oblastí, vzdialenejších e, oblastí, ktoré sú v súčasnosti veľmi vzdialené aj fyzicky, aj vo všetkých iných ohľadoch od centier, od väčších regiónov je veľmi dôležité. 20 miliónov sa sprístupní ešte do konca roka 2017 na tieto účely. Ide o zhruba 20 tisíc na jeden projekt. Stačí sa uchádzať. E, je to snaha, aby proces bol čo najjednoduchší byrokraticky, aby sa stačilo uchádzať vyplnením žiadosti na internete a tiež miestne zastupiteľstva sa zapája do tohto procesu. Nemyslím si, že by som k tomu mala nejako ešte veľa čo dodať. E, myslím si, že je zásadné zúrazniť, že to zvýši prepojenie najmä najodľahlejších regiónov a je to veľmi pozitívne stanovisko. Bola by som rada, keby sa k tomu kolegovia vyjadrili a veľmi ochotne ich vyjadrenia potom vezmem na vedomie. Ďakujeme pekne, pani e, Niriada. Ďakujeme za vaše vyjadrenia, za vašu dôležitú správu. Pán Torvalds, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aj keď e, Spravodajkyňa sa vyjadrila, že je to eh, zdadlivo nesporná téma. Ja musím povedať, že mám e, isté výhrady k takýmto projektom, pretože mi to pripomína, ako keby sme sa snažili eh, hodiť niekoľko orieškov do klietky v zoo a nie vždy takéto iniciatíva prináša aj ovocie. Myslím si, že ak by sme to chceli nejakým spôsobom pomenovať, eh, mohli by sme povedať, že ide o akúsi snahu niečo riešiť, ale je to snaha, ktorá nič eh, veľké neprináša. Viac menej pred hodinou, keď sme hovorili o odhadoch eh, príjmy a výdavky, viacero poslancov sa vyjadrilo k počítačovej bezpečnosti, Um, otvorená sieť Wi-Fi e, má mnoho problémov e, s bezpečnosťou. Môžete si to vyskúšať, e, pripojite sa na akúkoľvek otvorenú bezplatnú sieť, niekedy sa musíte prihlásiť facebookovou stránkou, musíte tam zadať dokonca svoje heslo. A ak sa niekto dostane do tejto siete, Všetky tieto informácie sa stiahnu v prípade, že sa niekto do tejto siete vláme. Teda e, sú s tým e, veľké e, otázniky spojené v otázkach bezpečnosti, keď hovoríme teda o týchto bezplatných sieťach Wi-Fi. A ak by sme chceli vytvoriť bezpečné siete Wi-Fi, čo by mohlo byť podľa mňa o niečo lepšou myšlienkou, tak by sme museli hovoriť o úplne iných sumách v takomto prípade. Teda, bol by som rád, eh, keby sme si uvedomili, že niekedy nestačí len tak rozhodiť do pár orieškov do klietky v zoo, ale je treba sa zamyslieť aj podrobnejšie nad krokmi, ktoré prijímame. Dobre. Eh, myslím si, že sme jazykovo veľmi významne obohatili náš výbor týmto. A eh, ďalej pán Kristoforu. Εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα πρόσβαση στο και το είπαμε πάρα είναι αναφέρον. Mm, pokiaľ hovoríme o prístupe k internetu, tak to je právo pre všetkých občanov a preto e, podporíme určite všetky návrhy, ktoré pôjdu týmto smerom. A návrh Európskej komisie je možno dobrým prvým krokom e, a to preto, lebo sa takýmto spôsobom sprístupňuje internet zdarma pre široké vrstvy obyvateľstva. Digitálna Európa a digitálny trh alebo rozvoj digitálneho trhu Eh, je možný len, ak ľudia v Európe budú mať prístup k internetu a eh, týka sa to najmä krajín, ktoré sú na okraji únie alebo sú vzdialenejšie. Aj, aj moja krajina napríklad má takéto vzdialené územia, okrem toho, že sa sama nachádza na okraji Európy. A, eh, tam prístup k internetu je spojený s veľmi vysokými nákladmi. Wi-Fi napríklad má jedinou možnosťou, často má nízke prenosové rýchlosti, takže E, tento program, ktorý umožní tieto investície, e, môže stimulovať rozvoj týchto oblastí a ich rast a tvorbu pracovných miest. To je fajn, ale e, nemali by sme to vnímať len z pohľadu výdavkov a príjmov. Toto je jednoducho vec, ktorú nemožno nahľadať len cez čísla. Je to záležitosť, ktorá by mala byť skúmaná z hľadiska prínosu, reálneho benefitu pre ľudí, pre krajiny a oblasti. A e, mali by sme skúmať, komu ten prístup k internetu, ten prostredníctvom Wi-Fi, e, prístup dáme. A takýto pohľad je možno nový. E, dá sa hovoriť o tom, ako ľudia používajú ten prístup k internetu. Ak ho budú využívať na Facebook, tak to musí komisia akceptovať, alebo teda jednoducho musí to zohľadniť. Ale ak komisia chce podporovať e, e, Wi-Fi, tak by mala byť trocha odvážnejšia. Je to investícia, nie je to len sprístupnenie internetu na nejaké e, na nejaké rekreačné účely, ale je to sociálna výzva, ktorá by mala spájať všetkých v Európe a ktorá by občanom mala dávať širšie možnosti realizácie a pán Juncker o tom konec koncov hovoril tiež eh, v súvislosti so svojím plánom a nemali by sme eh, sa zaoberať málo dôležitými vecami v Únii, ale vecami, ktoré sú pre Úniu významné. Ja si myslím, že toto je zaujímavá stratégia aj z tohto pohľadu. A o tri roky dúfam, eh, sa budeme môcť ohliadnúť a povedať si, že sme z tejto investície niečo dostali že nám niečo priniesla a že takýmto spôsobom môžeme e, potvrdiť alebo ukázať občanom, že Európska únia robí niečo pre nich. Pán Negresku. Ďakujem. Ja si tiež myslím, že je to dobrá iniciatíva a podporujem to, čo povedal kolega, že žiaľ na tento veľmi dôležitý projekt nedávame dosť peňazí. Ja som len chcel dodať štyri drobné pripomienky. V prvom rade musíme naozaj zlepšiť eh, prístup k internetu eh, v odlahlých oblastiach, budovanie Wi-Fi a tak ďalej, napríklad aj v horských oblastiach, ale tiež treba zlepšovať prípadne k internetu napríklad prostredníctvom technológie Wi-Fi v oblastiach, kde ľudia nemajú dostatočné príjmy na to, aby si mohli zaplatiť už existujúce prípadne. Čiže aj sociálna nerovnosť by eh, mala byť vecou, ktorú chceme riešiť týmto, týmito projektmi, teda nielen geografická diferenciácia, ale aj sociálna deprivovanosť alebo sociálna úroveň. Ďalej, Eh, by sme nemali investovať do eh, pripojenia zadarmo tam, kde sme investovali už predtým. Mali sme isté národné programy, ktoré mali eh, sprístupniť internet zdarma v určitých komunitách, mestách a my by sme chceli, aby financovanie prístupu k Wi-Fi bolo napríklad teraz smerované do iných komunít a iných miest. Nie tam, kde už je vybudované, ale tam, kde projekty prebehli. A ďalej je tu otázka digitálneho vzdelávania. Jeden kolega alebo niekto spomenul otázku bezpečnosti na internete a my by sme nemali samozrejme sa nechať zastrašiť otázkou bezpečnosti na internete, ale vzdelávanie v digitálnej oblasti a o digitálnych technológiách je veľmi dôležitou súčasťou týchto investícií, aby tí ľudia skrátka vedeli, ako používať to, čo im dáme. A mm, štvrtá vec, ktorú by som, na ktorú by som chcel upozorniť, je udržateľnosť. My vytvoríme síce prípojenie k internetu cez Wi-Fi a bude to fungovať e, nejaké 3 roky s financovaním Európskej únie, ale čo potom, kto to nahradí, čím sa to nahradí, alebo sa to uzavrie, alebo ak to bude. Čiže e, otázku udržateľnosti týchto projektov musíme zohľadňovať tiež, pretože ak e, nezainvestujeme dostatok, tak jednoducho po troch rokoch to padne. Ďakujeme, pán Rybich. Ďakujem za túto mm, významnú správu. Myslím, že by sme mali bať na to, aby bola zaistená e, technologická neutralita. Na jednej strane e, tu máme spúšťanie sieti 5G, to samozrejme e, musia telekomunikačné spoločnosti odfinancovať a s tým bezprostredne e, súvisí aj e, rozširovanie e, Wi-Fi, teda ide o dva systémy, ktoré podliehajú veľmi silné regulácie. Na druhej strane tým sa získava obrovská sloboda. Chcel by som v každom prípade žiadať, aby sa tieto peniaze mohli poskytovať iba na základe verejných, transparentných výberových konaní, tendrov, tak aby aj malatredné podniky sa mohli uchádzať o tieto zákazky priamo na mieste, poskytovať e, Wi-Fi. A tiež by som sa chcel poďakovať kolegovi Torvalcovi, pretože isté, že občania si musia byť istí, že tu nebude nejaké riziko Eh, počítačových útokov, eh, aby si mohli byť istí, že keď sa prihlásia do takéto siete, že eh, nebudú sa vystavovať nejakým nebezpečenstvám, aby boli teda dostatočne chránení. V tejto oblasti teda aj pri tendroch je potrebné dbať aj na bezpečnostné aspekty, aj to musí byť podložené kritériami už pri výberových konaniach. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán predseda, ja som sa zamýšľal počas e, tej predchádzajúcej rozpravy, kde sme skúmali tie pilotné projekty nad tým, že napriek e, tomu nášmu zamýšľaniu sa sú určité testy, kde môžeme overiť, či žiadosť o financovanie je zmysluplná alebo nie. Napríklad je niečo zmysluplným využitím peňazí daných úplatníkov alebo nie. Poďalšie, existuje nejaký dôvod, prečo by sa nejaká vec nemohla riešiť na úrovni e, štátu. Po tretie, prinesie projekt e, primeranú hodnotu za, im, za tieto peniaze investované a je teda niekoľko takýchto sít, ktorými môžete, môžeme tie projekty prehnať a v niektorých projektoch som mal pocit, že boli tie, tieto otázky od, e, splnené a v niektorých nie. A pokiaľ ide o verejný prístup k Wi-Fi, tak mám pocit, že je možné argumentovať e, v prospech vynaloženia e, daňových peňazí na takýto cieľ, ale Neviem, či to má robiť Európska únia, či to nemôžu zabezpečiť e, členské štáty, pretože tie vedia, kde najlepšie by bolo alebo tak, kde by bolo najhodnejšie vybudovať takéto pripojenie pre svojich vlastných občanov. A tiež mám otázku, alebo teda obavu, že tieto projekty nie sú vždy opodstatnené, pretože pred pár rokmi e, Wi-Fi vo verejných priestoroch e, by bolo obrovskou pomocou, a pretože e, dátové balíky e, neboli také obvyklé a boli drahé, ale dnes e, väčšina ľudí má mobil s predplatenými dátami a mobilné siete fungujú, takže neviem, či argument dostatočného prínosu E, nie je dnes e, už e, irrelevantný. Možno pred 5 rokmi áno, ale nie som si tým istý dnes. A mm, ak hovoríme o dedikovanej obálke, finančnej obálke nad rámec európskeho rozpočtu, tak toto je proste moja obava, že tu vytvárame niečo, čo je možno nepotrebné. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Reimer Böge ďakuje, pán predseda. Myslím si, že je to veľmi dôležitá diskusia na túto tému, pretože to úzko súvisí aj s témou zaistenia eh, aspoň viac menej rovnakých podmienok pre život eh, v celej Európskej únii aj vo vzdialenejších, odľahlejších regiónoch, nielen vo veľkých mestách a konglomeráciách. Musíme eh, rozlišovať medzi tým, čo E, sa týka e, voľne prístupnej e, siete Wi-Fi odborných priestorov. To je veľmi pekné, ak sa to podarí. Ja mám skúsenosti, keď sa pozrieme na regióny mimo Európy už pred niekoľkými rokmi mm, v Južnej Amerike aj v niektorých iných regiónoch je niekedy to pripojenie o mnoho kvalitnejšie než dokonca aj u nás v Nemecku. Jednoducho v súčasnosti realita, že v niektorých regiónoch sa domy už nedajú predať, pretože infraštruktúra jednoducho nie k dispozícii a modernej e, infraštruktúre jednoducho mm, patrí aj Wi-Fi. Ja som e, z malej e, obce, ktorá je 40 km od Hamburgu. Veľké firmy ale v podstate nemajú záujem investovať vo vidieckých oblastiach. Sú tam ešte rozšírené staré technológie a mohli by sme celé 10 ročia čakať, eh, kým by si niekto na nás spomenul. Preto chcem zdôrazniť eh, aj na základe eh, doterajšej skúsenosti, Nejde tu len o čakanie na peniaze mm, z nového rozpočtu Európskej únie alebo či sa sprístupne prostriedky zo štruktúrnych fondov, z Fondu na rozvoj vidieka. Ide tu totiž o úplne iné dimenzie E, chcem len uvieť praktický príklad. u nás e, obce, ktoré majú e, počet obyvateľov od 700 do 2500, združilo sa 10 takýchto obcí a zo spolu zo spoločného rozpočtu teda zozbierali isté sumy, taktiež podpisy. 80 domácností podpísalo túto iniciatívu od úplne mladých až po úplne starých, pretože všetci sa pozerajú do budúcna. Bez takéhoto pripojenia totiž už nebude zaistená hodnota domov e, do budúcna a vďaka tomu e, sa zaistilo toto pripojenie e, takéhoto regiónu. Všetci sa k tomu pridali, pretože si uvedomili, že mm, je to pre nich prínosné. V súčasnosti vidíme, že E, sa celý tento projekt e, podaril. E, sme pripojení vysokorýchlostným pripojením, zvýšila sa nám kvalita života, zvýšilo to hodnotu našich domov, nehnuteľností, oživili to ekonomiku celého tohto regióna. A to neplatí len pre náš región. Ak chceme oživiť množstvo regiónov celej Európskej únii, bude si to vyžadovať aj vlastné iniciatívy, takéto združenia, takéto spojenia viacerých subjektov, Ehm, bude si to vyžadovať e, zrejme tiež prehodnotenie vedeckých priorít. Mm, môžeme to čiastočne aj podporiť z Európskej únie, ale nemôžeme e, byč, nechať vyčkávať len regióny a mesta, obce na to, kým im Európska únia e, poskytne nejaké prostriedky. Bude si to vyžadovať aj iniciatívu od nich samotných. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne. A ako posledný vystúpi v tejto diskusii pán Zdechovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keďže už je ohlásené hlasovanie, len krátky príspevok. Ja som polovník, rád chodím do lesa a zistujem, že v niektorých častiach lesov začína byť čo ďalej, čím, čím ďalej, tým lepšie pokrytie vysokorýchlostným internetom a myslím si, že to je úplne zbytočné. Takýto internet by mal byť tam, kde sú ľudia, nie tam, kde sú zvieratá. Doteraz nepoznám žiadne zviera, ktoré by to využilo a tých pár polovníkov, ktorí idú na poľovačku do lesa, jednoducho takýto internet nepotrebujú a možno na základe toho, že sme v niektorých častiach dostali dotácie z EÚ a využili ich na zlepšenie konektivity. Ja, kolegovia, nesúhlasím s tým, aby sme sa toľko prepájali a v lese vysokorýchlostný internet nepotrebujem naozaj a naozaj dôrazne žiadam komisiu, aby prípadnú konektivitu Európy využila na mesta a nie na lesy, kde chceme mať kľud, aby sme mohli pozorovať zvieratá. Ďakujem. Možno, že e, zverina by mohla využiť toto pripojenie, dajme tomu, aby e, vopred vedeli, e, že sú na ceste polovníci. V každom prípade e, je to veľmi dôležitá téma. Možno aj kohezné fondy by sa mohli využiť aj na takéto iniciatívy, ak by to vnímali miestne zastupiteľstvo ako prioritu. A tiež sa zrejme budeme musieť venovať o mnoho viac investíciám do vesmíru, do satelitov, aby sme zlepšili e, aj satelitné pripojenie. Pani Niriada, prosím, veľmi stručne, ak by ste mohli zhrnúť diskusiu. Áno, veľmi stručne. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým za vaše príspevky. Určite si nemyslím, že e, by to malo byť nejakým problémom. Toto bude e, nejaké problémy v kybernetickom priestore, toto bude s odpovednosťou poskytovateľov a tak ďalej Takže to nie je výhovorka. Ja akceptujem to, čo bolo povedané, aby sme sa zacielovali na oblasti postihnuté chudobou. A to, čo uviedli, uviedli kolegovia, tie voľné dátové balíky a že ich nepotrebujeme, ale nepodliehame ilúziám. Sú tu ľudia, sú ľudia, ktorí si nedokážu zaplatiť jedlo či kurenie v domovoch. Takže aby sme naozaj mohli motivovať tých ľudí, aby sa vymanili z pasce chudoby. To je len maličký krok. Minimálne ide o malý pozitívny krok tým správnym smerom v každom prípade, ale akceptujem vaše príspevky, pokiaľ ide o tie lesy. Nuž, neviem, možno ak potrebujete nejakú radu, ako zapáliť oheň alebo niečo podobné. Nie, žarty bokom. Nie, nie, nie nejde tu o zalesnené oblasti, sú tu Ide tu skôr o oblasti, ktoré sú postihnuté chudobou, o oblasti, ktoré sú izolované. Máme ich dosť, ale akceptujem to, čo ste povedali a dúfam, sa nám podarí pozitívna správa. Ďakujem pekne. Áno, veď v lese sa napokon môžeme veľmi ľahko aj stratiť. Eh, ak teda chcete predkladať pozmeňujúce návrhy, eh, je možné predkladať ich do 9. marca do 12. hodiny. Hlasovanie v úbore pre rozpočet e, prebehne 3. apríla a hlasovanie v pléne, pardon, vo e, gestorskom výbore, teda vo výbore ITRE, prebehne 25. apríla. Týmto sa dostávame, vážni kolegovia, k hlasovaniu. E, láskavosti prosím, vložte hlasovacie kartičky do hlasovacieho zariadenia, aby sme si mohli vyskúšať, či systém funguje. Otváram hlasovanie. Pane predsedo, ja mám jenom, jenom... Predseda, ja mám len jednu otázku. Keď sa pozerám na hlasovacie zoznamy, so tak by som sa chcel spýtať, či ste eh, minulý, počas minulých týždňov vyhlásili um, závod v tom, že kto podá čo najviac pozmenujúcich návrhov. Pozerám, že kolegyňa Montel podala 501 pozmenujúcich návrhov a len pri tej tretej správe, a či naozaj budeme pri všetkých uh, musieť hlasovať a či budeme musieť hlasovať pri všetkých elektronických. Ja, D'abord, je vais clore le vote. Najskôr teda končím hlasovanie, ak dovolíte. Išlo o skúšobné hlasovanie. E, možno e, sa to bude hlasovať unblock, ak to bude vyhovovať všetkým. E, získali by sme tiež e, čas, ak by sme mohli zoskupiť pozmývacie návrhy, ktoré sa, dajme tomu, týkajú vypustenia niektorých pasáží textu. Ja sa vás za každým opýtam, či by bolo možné hlasovať unblock skupinovo o takých návrhoch aj čo sa týka jednotlivých článkov, aj čo sa týka úvodných ustanovení. Najskôr teda budeme hlasovať o správe pána Muresana, nášho všeobecného spravodajcu. Ide o usmernenia pre rozpočet na rok 2018, konkrétne ide o oddiel 3. Najskôr kompromis 1a. Kto je za, prosím? Ďakujem. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej kompromis 1b, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 43, kto je za? Štyridsaťtri najskôr proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 44 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 54 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh Research Infrastructure a tiež malé stredné podniky ako kľúčoví aktéry v podpore rastu a zamestnanosti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 69 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh. Ďalej nasleduje návrh 92, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté návrh 93, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 160 za, proti, overíme si, nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie o návrhu 160. Kloniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, návrh 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej by som dal slovo spravodajcovi ku kompromisu číslo 8. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o kompromis číslo 8, tam je jeden drobný poz, ústny pozmenujúci návrh a tam ide o dodatok slova especially, čiže len tento pojem medzi higher social impact a in the union's poorest regions, takže je to takto in higher social impact, especially in the union's poorest regions. Zvyšok zostáva nezmenený. Ďakujem. Takže k tomuto kompromisu číslo 8 e, berú z do úvahy aj ústny pozmeňací návrh nášho spravodajcu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 10. A pardon, prepáčte, návrh 134. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 139 v štyroch častiach. Ale keďže kompromis 10 bol prijatý, tak prvá časť je bezpredmetná. E, Ďalej nasleduje druhá časť, to je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté tretia časť, to je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté štvrtá časť, to je... A pardon, táto je tiež bezpredmetná. Návrh 149, to je za. Proti. Nebolo to celkom jednoznačné, takže si to overíme. Návrh 149, nech sa páči, hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. Zamietnuté. 13 hlasov za, 19 proti. 100, 150 to je za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 11, kto je za? Proti. Zdržali sa Prijaté. Návrh 161. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 184 za. Proti. zdrželi sa prijaté. Návrh 170 za. Proti. Zdržali sa prijaté kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté kompromis 15 kto je za. Proti. Zdržali sa Schválené. Návrh 196 je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej. Nasleduje návrh 199 to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 228. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 230, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 232, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 233, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 234 za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 236 je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 237 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 238 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 239 za, proti, pardon, Hlasujeme o návrhu 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 230. Pardon, 241. Kto je za? Dvestotridsaťdeväť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. 241. Pardon, 240. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 241. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 242. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 243, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 244 za? Proti? Zdržali sa schválené. 240. Hmm. 246. 246. 244, pardonnez-moi. 244, pardon, kto je za? Qui 245, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 246, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej kompromis 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 253. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 254 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 255 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 256 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 265, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 267 ten bol stiahnutý, 268 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje návrh 270. Kto je za? Pardon, 269. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 270. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté 207, pardon, návrh 12. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh 13, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh. Teraz e, teda pristúpime k návrhom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Budeme o nich hlasovať unblock. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 28 hlasov za, 3 hlasy proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa nášho kolegu Estebana Gonzáleza Ponsa. Ide o riadenie rybárskych flotíl v najvzdelenejších regiónoch. Návrh 4 a 5 spoločne, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 6 je za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 8. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Myslím, že eh, bol zamietnutý, ale overíme si to. Hlasujeme o návrhu 8, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté 19 hlasov proti, 12 za. Ďalej návrh 9 za. Proti. Zdržali sa prijaté 10 za. Proti. Zdržali sa prijaté 11 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 12 za. Proti zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa prijaté 14 za, proti, zdržali sa prijaté 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté Teraz budeme hlasovať eh, o celom texte. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 29 hlasov za, 3 hlasy proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa pána Dupré. A pardon, e, váš návrh sa odkladá na apríl. Ja už som na to upozornil na začiatku schôdze. A preto teraz e, máme 501 pozmeňovacích návrhov k správe pána Depré, e, ktorá súvisí s Eurodakom. Chcel by som preto navrhnúť, aby keďže tu máme dosť vysoký počet návrhov pani Montel, Ide o návrhy, ktoré sa týkajú vymazania a majú ten istý cieľ. A podľa pravidiel máme možnosť hlasovať unblock k všetkým týmto pozmeňovacím návrhom. Súhlasíte s takýmto návrhom, prosím? Kto je proti? Kto je za? Hlasovanie blok. Proti. Dobre, takže pristúpime k takému to hlasovaniu. Pán Arnold, žiadate o slovo? Ja som len rozmýšľa, prečo niekto predloží 500 pozmeňujúcich návrh a potom sa o nich nebude hlasovať. Zná sa mi to trošku e, zvláštne pri tom vyvinutom úsilí a Takže budeme hlasovať. blokovo o všetkých článkoch, ktoré máte uvedené v hlasovacom zozname. Začíname návrhom o 84 a zoznam končí na strane 24. Kto je prosím za všetky tieto pozmeňovacie návrhy? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dosť veľkou väčšinou boli tieto návrhy zamietnuté. Teraz navrhujem e, taký istý postup aj v prípade úvodných ustanovení. Ide o návrhy e, na stranách 25-26. teda e, strana 26 do polovice. Budeme aj tu hlasovať blokovo. Začíname od návrhu 17, končíme návrhom 83. Kto je prosím za všetky tie, teda kto je za to, aby sa hlasovalo o týchto návrhoch unblock? E, kto je proti? Kto sa zdržal? E, hlasovali sme týchto návrhov a sú zamietnuté. Pardon za celkom jasné vyjadrenie. A teraz prejdeme k návrhu 88 pána Denano. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 95 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 7. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej. Návrh 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 460. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 12. Kto je za? Proti. Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 19 hlasov za, 13 hlasov proti. Návrh 13, kto je za? Proti? Prosím o zretelné dvíhanie ruky, kto je e, za návrh 13? Proti? Overíme si to elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 18 hlasov za, 13 hlasov proti. Teraz úvodné ustanovenia, návrh 14, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 15, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 1, kto je za? Proti? Zamietnuté. Návrh 21 za? Proti? Zamietnuté. Návrh 2, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? schválené. Návrh 26, kto je za? Proti? Nie všetci ste dvihli ruky, takže si to overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte o návrhu 26, prosím. Scrutin est ouvert. Scrutin clos. Koniec hlasovania. Schválené 19 hlasov za 13 proti. Takže to bol návrh 26. Ďalej návrh 5. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené návrh 31. Kto je za? Proti. Overíme si 31. Nech sa páči. Hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania. Schválené. 17 hlasov za, 14 proti. Ďalej návrh 35, kto je za? Proti. Overíme si výsledok o elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 12 hlasov za, 20 proti. Návrh 6, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Návrh 48 to je za, proti. Schválené, ak sa nemýlim. Sú tu isté pochybnosti, takže si overíme 48. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. 18 hlasov za, 14 proti. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania schválené. 19 hlasov za, 13 hlasov proti. Nikto sa nezdržal, blahoželáme spravodajcovi. A teraz prejdeme k správe pani Gardia Zabal. Ide o správnu skladbu zdrojov financovania pre európske regióny, vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ. Začíname kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 10. Kto je za? Proti? Myslím, že bol zamietnutý, ale musíme z toho overiť. Hlasujeme o návrhu 10. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 hlasov proti, 15 hlasov za. To bola teda desiatka. Ďalej návrh 11. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis číslo 2. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej návrh 14. Kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 15, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 16, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 3, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 17, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 21, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej návrh 27, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 29 za? proti, zdržali sa schválené 30 za, proti, zdržali sa schválené 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32, kto je za, proti, zdržali sa schválené 33, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa, schválené 36, kto za, proti, zdržali sa, schválené 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa, schválené 39 za, proti, zdržali sa, schválené 39 40 za, proti, zdržali sa schválené 41 za, proti, zdržali sa schválené ďalej. Návrh 42 s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajkyne. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom znení elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 28 hlasov za, 2 hlasy proti. Blaželáme spravodajkyni. A čo sa týka rozpočtu, oddiel 3, nemáme tu žiadne žiadosti o presun. E, čo sa týka ďalších oddielov na rok 2017, pán Taran, nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Ide o to, že Európsky súdny dvor musí vyplatiť odškodnenie nejakému podniku, ktorá žala komisiu a dobré je, že získali prostriedky z platov a e, mal by som možno, že by som mal vysvetliť ešte aj tú žiadosť ombudsmanky, to je ďalšia vec. To je ďalší bod. Najskôr tomu prvému bodu. Chce sa niekto vyjadriť? Chce sa niekto opýtať spravodajcu na niečo? Zdá sa, že nie. Takže ide o prvú žiadosť o presun e, v prípade súdneho dvora Európskej únie. Budeme hlasovať elektronicky. Aha, nie. Ak nie sú žiadne námietky, a námietky neboli, budeme považovať túto žiadosť e, za schválenú. Ďalej. Druhá žiadosť, pán Taran, nech sa páči. K tej, tej druhej tam sa zlepšuje flexibilita úradu ombudsmana a ide o drobný presun, teda zmenu na jedného, teda zmenu jedného stáleho miesta na dočasné. Ani tu sa nikto nechce na nič opýtať, hlasovanie nie je potrebné, ak nie sú námietky. E, budeme teda považovať ten presun za schválený. Pani Holmajer e, nám mohla približiť svoju správu k politike nehnuteľnosti, k Frontexu, ale e, zdá sa, že informácie neprišli včas, tak aby sa spravodajkyňa mohla vyjadriť, aby k nim mohla zaujať stanovisko a preto je tento bod odložený. A týmto sme vyčerpali všetky body, o ktorých sme mali hlasovať na dnešnej schôdzi. Chcel by som vás ešte upozorniť, e, ak dovolíte, e, na isté zmeny v plánovaní e, schôdzi. Nasledujúca schôdza prebehne 20. a 21. marca, okrem toho 27. marca tiež o 18.30 a tiež sa ruší schôdza 30. marca. Prosím, zaznamenajte si tieto zmeny vo svojich kalendároch. Nemáme nič ďalšie k bodu rôzne. A ak nemáte ani vy žiadne ďalšie poznámky, budeme môcť týmto našu schôdzu ukončiť. Ďakujem vám všetkým za účasť. E, príjemný večer.